únia. E, výročná správa za rok 2015. Dávam slovo pánovi Gualtierimu na 4 minúty. Thank you, Mr. President, Mr. Commissioner. The banking union... Ďakujem. Banková únia je najdôležitejším krokom k Európskej menovej únii od vstupu, od zavedenia eura. Takže jednotný dohľad, jednotný rozložný mechanizmus, podstate si vyžadujú spoločnú zodpovednosť európskych inštitúcií a členov eurozóny. Je toto zásadné, aby sme zaručili stabilitu a znovu nastolili dôveru v naše banky, aby sme znížili a zdieľali rizika finančnej integrácie. Takáto zodpovednosť si však vyžaduje aj vhodnú úroveň parlamentného dohľadu a Prvým prejavom takéto dohľadu je táto správa. V, tejto, v tomto hľade by som chcel poďakovať všetkým tenevým spravodajcom za skvelú spoluprácu, aj sekretariátu a všetkým zamestnancom, ktorí súčasňujú týchto prác. A taktiež ocenujem, že s SSM a e SRM a komisiou sme viedli otvorený transparentný e, dialog. Čo sa týka jednotného e, dohodového mechanizmu, tak tam eh, si myslím, že je to jedinečný mechanizmus, avšak eh, sú tam určité problémy, je tam určitý priestor na zlepšenie a predovšetkým zdôrazňujeme dôležitosť účinnej koordinácie medzi mikro- a makroprudenciálnymi politikami, keďže SSM je plné súčasťou a makroprudenciálneho rámca, taktiež je treba vytvoriť e, e, dohľadový a regulačný rámec a taktiež je treba, aby medzi bankami e, sme sa dohodli na konkrétnom prístupe k mikroprudenciálnym opatreniam. Takže taktiež dôrazňujeme princíp primeranosti. Trh potrebuje predvídateľnosť pri stanovaní kapitálových požiadaviek a E, doteraz to tak nebolo. Správa hovorí, e, že e, napriek tomu, že nemáme jasnosť ešte v situácii, tak SSM by nemal viesť príliš rigidným opatreniam, ktoré by mali negatívny vplyv na trh. Takže žiadame objasnenie MDA taktiež funkcie druhého piliera, ktorý sa týka len špecifických bankových rizik. Takže e, vyzývame komisiu, aby začala e, proces e, prepracovania a aby plne vzala do úvahy požiadavky jednotlivých pilierov. Taktiež žiadame o konkrétne Ehm, konkrétne právomoci aj pre e, národnú alebo mm, národné orgány, aby taktiež boli, to viedlo k postupnej homogenizácii štandardov. Taktiež e, je treba zlepšiť dohľad nad aktivitami e, bank, predovšetkým čo sa týka úverového rizika a finančného portfólia Taktiež e, tam máme e, princípy pre bailout e, stanovené Správna rada e, musí, e, musí mať k dispozícii príslušnú legislatívu EÚ, taktiež musí mať k dispozícii rôzne e, nástroje, vrátane na likvidáciu bank, aby sa zaručila primeranosť, spravodlivosť a flexibilita. Toto musí byť všetko súčasťou legislatívneho rámca. Zároveň musíme brať do úvahy to, že je treba zaručiť finančnú stabilitu a dôveru v bankový systém. Na záver, žiada, správa žiada dokončenie bankovej únie. Parlament víta nedávny balíček, ktorý prišiel od komisie. Na jednej strane e, tam máme e, teda záväzok znižovať e, riziko Teraz pracujeme v rámci riadneho legislatívneho postupu a čo sa týka redukcie rizika, tak to je v podstate široký pojem, ktorý sa týka rôznych eh, rôznych opatrení, celé školy rôznych opatrení. A my si myslíme, že každá zmena by mala byť riadne vyhodnotená a eh, taktiež Ehm, napríklad e, Bazilejský výbor pre finančný dohľad a podobné medzinárodné organizácie by mali byť zapojené do tohto procesu. Ďakujem. E, Ďakujem, pán Gualtieri. A teraz dávam slovo Európskej komisii. Pán Hill, nech sa páči. Uh, Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať Robertovi Gualtierimu za túto správu o bankovej únii. Myslím, že nás nám tým pripomína, e, koľko sa už podarilo dosiahnuť e, v snahe prepracovať e, regulačný rámec a rámec dohľadu v Európskej únii. Banková únia je kľúčová v tomto novom, novovytvorenom systéme. Um, jednotný dohľadný orgán, taktiež jednotný orgán riešenia bankových otázok sú už um, osvedčenými funkciami a um, taktiež mechanizmami, je veľmi ľahké zabudnúť, že mechanizmus SSM napríklad sa zaviedol len pred rokom a taktiež eh, mechanizmus jednotného riešenia začal fungovať iba od januára tohto roka. Teda urobili sme obrovské množstvo práce v rekordne krátkom čase, Postilili sme európske banky, taktiež sme zlepšili ich kapitálové možnosti, európsky daňovníci sú lepšie chránení. Preto sa chcem poďakovať eh, poslancom z výboru Ekona tiež e, sa chcem poďakovať svojim predchodcom, ktorí sa pričinili o tento výsledok. Správa pokrýva mnoho tematických oblastí. Ja sa vyjadrím len k tým najpostatnejším bodom, ktoré spomína aj pán Gualtieri. E, súhlasíme s vami v tom, že je potrebné aj na úrovni EU, aj na úrovni členských štátov riešiť e, výkonné požičky, ktoré sa naďalej prejavujú negatívne na niektorých častiach bankového sektora. Tiež súhlasím v tom, že musíme preverovať, či naša legislatíva je proporčná, či je e, schopná citlivo reagovať na rôzne podnikateľské modely a či dokáže predísť zbytočným požiadavkám naplnenie, najmä v prípade menších bank. Na toto sa budeme sústreďovať aj v našej e, revízii, ktorá e, bude dlho naplánovaná. Môžem vás ubezpečiť, že robíme všetko preto, aby sme podporovali Eh, úvery malým a stredným podnikom a tiež dlhodobé investície do infraštruktúrnych projektov. Pokiaľ ide o posilnenie eh, bankovej únie, eh, tu sa hlavná pozornosť venuje nášmu návrhu na vytvorenie európskeho systému poistenia vkladov. A to je súčasťou širšieho plánu prehlbiť hospodárskú a menovú úniu a vďaka tomu by banková únia získala ten tretí pilier, ktorý vždy bolo v pláne vytvoriť. Dúfame, že prístup, ktorý zaujmeme, bude vyvážený, že to bude prístup, ktorý eh, bude mať za cieľ zníženie rizika, ako aj eh, za väčšie zdieľanie rizika. Eh, je dôležité dodržať obe vážky ehm, na tejto krehkej rovnováhe. Je potrebné, aby aj smernica ehm, o úrovy za rukách, ako aj smernica CRR bola e, dostatočne rozpracovaná. Tiež e, chceme e, napraviť nedostatky v insolventnosti a tiež mechanizme restrukturalizácie. Do konca tohto roka chceme predlžiť návrh na uplatnenie plnej kapacity v prípade úplnej straty, tak aby to fungovalo v Európe, ako to funguje inde. Pán Gualtieri sa pred chvíľkou vyjadril že je znepokojený kapitálovými požiadavkami z druhého piliera vo vzťahu medzi bankami a kapitálovými nárazníkmi. Vieme, že sú tu rozdiely v tom, ako sa tieto pravidla plnia na úrovni dohľadných orgánov a preto sme začali proces analýzy spolu s členskými štátmi aj tu v Európskom parlamente, aj s ostatnými, tak aby táto legislatíva mohla fungovať tak, ako bola pôvodne naplánovaná je potrebné eh, nastoliť dostatočné rozlíšenie medzi cieľmi eh, požiadaviek prvého piliera, ktoré sa vzťahujú na všetky banky, a druhého piliera, ktoré sa vzťahujú na konkrétne inštitúcie a závisia od miery dodatočného rizika, ktoré banky vznášajú. Som veľmi vďačný za to, čo povedal pán Gualtieri a teším sa eh, na diskusiu o tejto veľmi dôležitej oblasti. Toľko teda niekoľko tematických prvkov, ktoré ma zaujali vo vašom návrhu. Predpokladám, že sa zhodneme v tom, že máme silné základy, na ktorých môžeme spoločne stavať a celkovo vníma veľmi optimisticky eh, naše možnosti rozpracovať legislatívu tak, aby sme dokázali splniť eh, naše prudečné opatrenia, ale zároveň by sme podporovali rast a investície v Európe. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, vážny pán komisár Hill. A teraz eh, stanoviska v mene politických skupín. Po rozprave príde aj postup modrou kartou a teraz mene EPP pani Pavnova na 1,5 minúty, nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, kolegovia. Stabilný bankový systém znamená rast, pracovné miesta, stabilitu. Nedávno sme boli svedkami um, veľkých turbulencií v najväčších uh, finančných inštitúciách v niektorých členských štátoch. To dokazuje, že ešte stále máme pred sebou veľa práce. Táto správa podľa mňa stanovuje správne smerovanie reforiem v bankovom sektore. Je dôležité, že e, sa snaží znížiť mieru že sa snaží prežiť opatrenia, ktoré znižia mieru rizika a to predíde aj morálnemu riziku. E, tiež e, sa tu hovorí, že náklady na, za zlyhanie bank sa musia zdieľať, ale musí dôjsť k obmedzeniu rizika v maximálnej možnej miere. Chcem podporiť komisiu, aby presadzovala najmä plnenie aktuálne platných e, opatrení a Konsolidácia bankového sektora musí z ruka v ruke s právnou istotou a preto chceme požiadať aj objasnenie existujúceho um, právneho rámca o MDA, e, čo by znamenalo, že e, banky budú musieť plniť aj požiadavky z úrovne 1 aj 2. Ale podstatnou úlohou tejto správy je poskytnúť jasné stimuly a znížiť mieru vystavenia riziku na úrovni štátneho sektora a dosiahnutie vyváženého prístupu. Mm, dúfame, e, že sa nám podarí e, vytvoriť e, systém, ktorý bude zameraný na budúcnosť. Ja som ochotná hlasovať za túto správu, pretože aj vo výbore si získala veľkú podporu. Dúfam, že budeme pokračovať do konštruktívnom dialógu, aby Banková únia sa dostala do čo najlepšej formy. Ďakujem v mene SND pani Ferreira na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, Banková únia je jediný kompletný projekt, ktorý eurozóna dosiahla a mala ako odpoveď na ekonomickú krízu z roku 2008. Správa štyroch predsedov pani Thyssen spôsobila, že Banková únia a správa týchto predsedov z roku 2015 teda, že banková únia je rozhodujúca a dôležitá pre európsky finančný systém. A to spôsobilo, že Európsky parlament prišiel s týmto postupom jednotný normatívny kódex, systém EMS a EMR E, sa úspešne vypracovali dostatočne včas, ale musíme si jasne povedať, je to síce originálny, veľmi rizikový projekt a musí byť revidovaný e, v detailoch a musí predovšetkým užívať vzájomnú dôveru. Sú dva podobné systémy, jeden v USA a jeden v Nemecku. A a vychádza sa zo záruky vkladov ako podmienka sine qua non pre finančnú istotu. Ak nebudeme rýchlo aplikovať tieto komponenty a hlavne tretí pilier, teda záruku vkladov eh, a tiež revíziu E S systému ESMS, tak je tu riziko, že to, čo sme postavili, sa zničí, pretože ak bude mať e, nekompletnú architektúru, tak budeme mať faktory nestability. A ešte e, keď je dokonalý koláč, tak je to dobré, ale keď sa nedá stráviť, tak je nebezpečný a to sa nám môže stať. Teraz pán Vonstor v mene ECR. Pani? Vážny pán predseda, hovoríme tu o bankovej únii. Tá doteraz zahrňa dva prvky. Jednak e, zdieľanie nákladov e, za riešenie bank, ktoré skrachovali napokon daňovník, e, za to zaplatí najmä nemecký daňovník a tiež hovoríme o jednotnom bankovom dohľade, ktorý nefunguje. Ale čo je ešte horšie, bankový dohľad a peňažná politika sa teraz miešajú. Nemáme nezávislú peňažnú politiku. Šojble to už kritizoval, teda strana CDU a zmena európskych zmluv už bola požadovaná. E, kolegovia, moje pozmeňovacie návrhy sa stiahovali na oddelenie dohľadu a peňažnej politiky. Žiaľ, ste ich vo výbore nepodporili. E, tretí prvok je tzv. spoločná záruka vkladov, vážni kolegovia zo strany CDU, e, CSU, ale aj liberáli. Dnes je o to, či chcete e, zásadne, aby e, nemeckí sporitelia splácali straty z zahraničných bank. Tieto časy sú za nami, keď ste sa mohli schovať za nejaké cudzie argumenty. Dnes sa musíte priznať k tomu, v čo veríte. Myslím, že ak budete hlasovať o tomto systéme, tak to nebude správne. Voliči, eh, najmä v Badensku, Württembersku, eh, Sasku, v Porini Falsku by pred dôležitými regionálnymi voľbami videli, ako to vnímate. Alternatíva pre Nemecko, naša politická strana je proti eh, takémuto európskemu systému ručenia vkladov. Ďakujem. V mene ALDE pani Gulár. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem, pán predsedajúci. Správa o bankovej únii by nemala byť príležitosťou na predvolebnú vnútornú kampaň. Je to veľmi dôležitá téma. A tu konečne by sme mali celkový pohľad a ďakujem Robertovi za jeho prácu, aby sme mali celkový pohľad toho, čo sa za posledné roky urobilo. Je pravdepodobne jediná téma, kde EÚ za posledné roky urobila obrovské kroky vpred vo veľmi citlivých témach. Nebudem sa vrácať k tomu, čo sme urobili a sústredila by som sa na Edith. Ja som tieňovou spravodajkyňou. Dve, tri veci, ktoré sú dôležité. Poprvé, jednoznačne a imperatívne potrebujeme e, znovu, nadobnú, znovu nadobudnúť vzájomnú dôveru. Tento text sa týka citlivých vecí, e, vzťah e, šetriacich im vkladom a ja nechcem, aby sa tento problém nacionalizoval. Nie je predsa krajina, kde by bolo dôležitejšie e, tieto vklady chrániť a inde menej. Ide o spoločný záujem a ide o zdravie nášho bankového sektora a v rámci EÚ sú veľmi úzke prepojenia, aby sme boli veľmi e, pozorní a opatrní aby tu nebol pocit, že zo dňa na deň sa budú veci meniť. Teda treba pracovať na dôvere a na podmienkach, ktoré môžeme, môžeme vytvoriť a diskusia v tejto téme musíme mať za ruku, že komisia bude skutočne hrať tú úlohu ochrankyne zmluv a že sa budú rešpektovať podmienky zakotvené v zmluvách, Samozrejme, môžeme pracovať s harmonogramom, ale tá práca musí byť veľmi dobrá, že na to potrebujeme čas a aby to bolo úspešné, potrebujeme znovu nastoliť dôveru medzi nami a ďakujeme za návrh, ktorý predstavuje tretí pilier Bankovej únie v mene GUE. Pani, pani Kari, nech sa páči. Ďakujem pekne. Keď E, banky sa dostali do krízovej situácie, tak to boli vlastne daňoví poplatníci, ktorých zachránili a vychádzalo sa z princípu too big to fail. Prvý krok na záruku e, toho, aby e, poplatníci čelili krízom, tak e, mali by sme zastavi, zastaviť túto, toto bezbrahé rozširovanie a narastanie bank. Ale problémom je, že banková únia sa zastavila len na tomto bode predtým a pod, a po bankovej kríze, tak sa banky sústredili len na e, skrášľovacie opatrenia a na rast. E, nie sú opatrenia, ktoré by žiadali od bank, aby upravili svoj rast a nie je tu záruka, e, že nedôjde k metastázam, teda v tomto negatívnom a fenoménom. E, nevyužili sme v tejto správe e, príležitosť e, reagovať na problém too big to fail. Kritiky, ktoré sme spomenuli na riadenie mechanizmu, napríklad pán Draghi sa stretol s riaditeľmi bank, ktoré mal kontrolovať. Nie je tam nejaký konflikt záujmov. Mali by bojovať proti nedostatku kritiky Ďakujem za zelených, eh, pán Giegold, 1,5 minúty. Ja, liebe Kollegin... Kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár, najskôr by som rád povedal, že je smutné, ako sa tu niektorí snažia nepravdivými tvrdeniami robiť si predvolebnú kampaň. Vôbec tu nejde o to, aby daňovník mal ručiť za vklady. Vôbec nejde o to, či by daňovník mal ručiť E, za záchranu bank. Vôbec nie. je, Banková únia slúži e, k tomu, aby sme chránili daňovníka a to tak, e, aby do budúcna ručili veritelia a tým sa oživí trhová ekonomika. A preto je nesprávne, keď pani von Storch tu šíri takéto lži a spôsobuje paniku. Žiaľ, aj v Nemecku to musíme znášať. Musím povedať, že ma dosť udivuje, keď e, vy tak výrazne kritizujete správu, vy ľavicové strany. Bol by som rád, keby ste boli prišli na stretnutia, kde sa e, viedli rokovania, kde by ste tam boli sformilovali svoje postoje. Rozhodne nie je správne tu teraz v pléne pofúnu sa tak povedať kritizovať, keď ste pri rokovaniach vôbec neboli e, prítomní. To treba nahlas povedať eh, a na adresu komisie môžem povedať, že oceňujem mnoho vašich krokov, ale chcem vás požiadať o jedno v správe. Je mnoho aspektov, ktoré nie sú obsiahnuté vo vašom pracovnom programe zatiaľ. K tomuto ste sa zatiaľ eh, vyjadrili veľmi um, um, minimálne, čo eh, chcete urobiť napríklad preto, aby arbitráže v prípade regulácie medzi poisťovacími spoločnosťami a bankami sa znížili. A tiež ma zaujíma jedna téma najmä, ako zaistiť, aby e, rôzne signály o požiadavkách na vlastný kapitál, aby sa to znížilo alebo oslabilo, aby sa to nepresadilo, pretože sa nesmieme e, dopus- dopustiť opakovania chyb z minulosti. Uh, Máte procedurálnu otázku? Faktická poznámka. Tlmočník e, v priebehu vystúpenia pána Gigolda po povedal, že sa poslanec e, dopustil nepravdy. Je v súlade s pravidlami, aby jeden poslanec obvinil ďalšieho, že je klamár? Neviem, či došlo k chybe e, v tlmočeniu. E, ak to totiž pán Gigol to naozaj povedal, myslím, že by sme nemali. Ďakujem, že ste nás upozornili. A teraz za FDD pán Val, nech sa páči. Ja som chcel kolegovi Gigoldovi povedať, že nemeckí prispievateľia sú veľmi vystavení bankovému riziku aj zavedením prvých dvoch pilierov, keďže sa prvý skutočný pilier neurobil, opraciam sa na komisára, skutočné bankové oddelenie, máme univerzálne banky, ktoré môžu špekulovať a potom mať záruku e, pre e, vklady aj e, iné E, stále sme vypočúvali len e, potreby tých mocných a potom tu máme druhý pilier, ktorý vychádza e, z politiky bežného účtu. Predstavte si, keď máte firmu s obratom viacej ako 100 tisíc eur, sa potom dostane do zlej situácie a len je potrebné, aby sa našlo riešenie na túto sumu, takže máme veľmi krehký systém Konali sme bez toho, že by sme mysleli na dôsledky bankovej, e, že by sme mysleli na príčiny bankovej krízy, len na dôsledky. A pritom európsky bankový e, trh a systém monštruózne rastie ďalej a v bankách ľudia nie sú hlúpi. Dohľad, tak ako to robíme teraz, nefunguje, pretože sa sústreďujeme na úvery a, mm, a nie na finančné produkty a stále používam a citujem Deutsche Bank. Takže nemáme opatrenia. V prvom pilieri by malo dojsť k oddeleniu, k bankovému oddeleniu. Ďakujem. V mene ENF pán Mono, nech sa páči. Pán komisár, ak by som mal bilancovať bankovú úniu za, roku 2000, za rok 2015, e, váš bankový podvod zafungoval doteraz len pre vás Vaša legislatíva ide na úkor občanov. Vo Francúzsku ratifikácia bankového, bankovej únie sa robilo v lete, keď Francúzi boli na plaži. Klienti bank budú znovu v pasci a zaplatia konečnú faktúru ECB vlastne s tým spôsobom chce ukradnúť e, zvrchovanosť bank a vy chcete takto zachraňovať vaše eur. Tretí pilier, e, záruka e, vkladov, má ísť demokratickou cestou, ale táto nikdy neuzrie svetlo sveta, pretože Nemecko to nechce. Štyri veľké talianské banky, ktoré podporujú malých vkladateľov, ani to nefunguje náš systém je zrujnovaný a niektorí páchajú samovraždy. A e, všetko sa robí v zmysle bankových lobby. Jediným riešením je ukončiť e, schému univerzálnej banky. Nemôžeme ísť cestou dementnej legislatívy, ktorá len zhoršuje problémy. E, Hnevo zvrchovaných národov sa môže otočiť proti vám a vašim kolegom eurokratom. Ďakujem za nezaradených. Pán Zariano Polos na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Banková únia umožňuje ozdraviť systém a zabrániť záťaži pre vkladateľov, ale nie je to pravda, pretože náklady geometricky narastajú a to má dopad na nezamestnanosť a na ochudobňovanie ľudí, vyhodnotenie bankovej únie neumožnilo uľahčiť túto záťaž pre domácnosti. A to sa stalo aj s oživením bank. A teraz e, došlo ku viacerým e, e, dražbám majetku ku e, ktoré e, slúžili na posilnenie postavenia bank a vy chcete za, e, za ruku vkladov a systém, ktorý vlastne len bude vychádzať z tejto situácie a národ zaplatí za tento kapitalistický systém, aby sa vždy len čelilo potrebám kapitalistických no, pozieb. Ďakujem pekne, pán Balca správa o bankovej únii sa pozerá späť na uplynulý rok, jasne sa ukazuje, že vo všetkých troch e, pilieroch bankovej únie ešte je čo doháňať, ale predtým, než budeme ďalej stavať túto bankovú úniu, musíme e, dostavať to, čo už dávno e, malo byť zavedené do praxe. Členské štáty tu veľmi zaostávajú v implementácii a plnení, ale aj komisia musí lepšie dohliadať a vyvíjať tlak na členské štáty, pretože ak základy bankovej únie nebudú dostatočne stabilné, tak eh, ani eh, ďalšie poschodia tejto stavby nebudú stabilné. Ja s veľkými obavami vnímam to, že tu mm, v parlamente sú čoraz eh, silnejšie hlasy za flexibilizáciu pravidiel a mutualizáciu rizika. Musíme najskôr presadiť pravidlá, ktoré už boli schválené E, čo sa týka napríklad podielu e, veriteľov, to rozhodne nie je v súlade so schválenými pravidlami. Schválili sme tieto pravidlá preto, aby občania už nemuseli niesť riziko za banky. Musíme dosiahnuť konzekventné presadenie e, podielu veriteľov a musíme mať aj jasné a silné nástroje na ochranu daňovníkov. Toto chce presadiť naša politická skupina a chceme vyzvať komisiu, aby vo svojom oznámení o bankovej únii presadila Následne všetky kroky očakávame tiež znižovanie eh, rizika v bankovom sektore. Považujeme to za nevyhnutné. Tiež vás žiadame, pán komisár, eh, o legislatívne návrhy v tomto smere. Chceme, aby vznikla stabilná, efektívna banková únia, ale na to ešte budeme musieť vynaložiť eh, veľké úsilie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Vážny pán Balc. Je tu otázka od pána Valiho nech sa páči. Ďakujem pánovi Balcovi. Nepočujeme rečníka, pán predsedajúci. Len jedna modrá karta na rečníka, pretože inak by bolo hlasovanie veľmi neskoro. Pán Vali, nech sa páči. Ďakujem pánovi Balcovi za jeho eventuálnu odpoveď. Už boli uvedené pravidla k bankám a od roku 2013 už nie je možná štátna pomoc a tiež sa nevyriešili problémy štyroch talianských bank, kde komisia bola veľmi prísna. Preto nebola taká prísna pri riešení regionálnej nemeckej banky v októbri toho istého roka keď komisia bola taká prísna k talianským, tak tejto nemeckej banke udelila 3 miliardy štátnej pomoci. Otázka je, či tieto pravidlá platia len pre stredomorské krajiny a Nemecko si môže robiť, čo chce. Takže eh, najskôr mm, musím povedať, eh, že pretlmočenie nebolo celkom jasné. Eh, ale musím jasne povedať, že prísnejší prístup k pravidlám považujem za správny, ale musí to platiť pre úplne všetky banky. E, domnívam sa však, vážny kolega Vali, že túto otázku by ste mali skôr adresovať pánovi komisárovi Hillovi a nie mne. Ten je tu napokon aj dnes prítomný a môže hovoriť aj v mene komisie. Domnívam sa, že komisia v prípade talianských bank e, v každom prípade konala správne. Honorevole von Weiss. Ďakujem Pán von 1,5 minúty. Ďakujem. Ďakujem aj pánu Gualtierimu za túto skvelú správu. Hlavným posolstvom tej správy je, že čo týka bankovej únie, tak uh, pohár je napol plný, ale nie napol prázdny. Pretože už sa nám podarilo síce veľa dosiahnuť, ale ešte oveľa viac musíme urobiť, aby to fungovalo. A pretože ten pohár je na pol plný, tak ten plán e, komisie nemôže byť videný ako nejaká prehnaná deregulácia, ale ako niečo, čo nám umožní ten náš regulačný pohár naplniť a to riadne. Sú tu problémy napríklad um, s pôžičkami, e, ktoré ešte neboli riešené v rámci bankovej únie a predovšetkým, čo sa týka systémových bank, tak e, tam sú ešte určité problémy a toto spôsobila nedávny rozruch na trhu. Návrh komisie e, štruktúrálnej reformy musí byť riadne implementovaný a nie iba nejak zmiernený na minimum. No a opatrenia by mali skutočne chrániť e, daňových poplatníkov. A čo sa týka európskej e, schémy pre ochranu vkladov, tak e, toto musí ísť ruka v ruke s ďalšou redukciou rizika. A jeden z dôležitých prvkov je E, zníženie e, e, v podstate vystavenia, vystavenia bank. A, takže ďakujem za túto správu v podstate o plno prázdnom a plno pohári. Je tu otázka modrou kartou zo strany pána Wolfa. Súhlasíte? Nech sa páči. Thank you, Mr. Von Ďakujem. Takže jedna otázka. Máme správu Bankovej únie. Myslíte si, že existuje len jedna metóda, ako sa starať o banky v Európskej únii a to je banková únia, alebo možno sú nejaké alternatívy, ako podporiť e, zamestnanosť, rast a bojovať proti inflácii miesto takéto bankovej únie. E, vylepšiť bankovú úniu to nie je dostatočná, dostatočný krok, aby sme zlepšili náš hospodársky rast, ale je to dôležitý krok pre dlhodobé fungovanie nášho hospodárstva a takýto je dôležitý pre udržateľný rast. Ako viete, nie každá krajina v EÚ je členom bankovej únie. Sú to členovia eurozóny, takže máme trochu tu problémy pretože e, máme teda e, e, podmienky eurozóny a na druhej strane požiadavky trhu a tam je treba nastaviť vyváženú situáciu. Ďakujem, pán Lunes. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Táto správa o bankovej únii obsahuje určité vynikajúce body, ale je tam aj veľa kritík na testy rezistentnosti bank EÚ v, napríklad rok 2011, keď banka Dexiask eh, tento eh, test eh, neprekonala, všetci vieme, ako sa to skončilo. Ak chceme isté banky v EÚ, tak potrebujeme viacej lepšej, solidnejšej kontroly a je to veľmi dôležité aj pre budúcnosť v EÚ v takých témach, ako je systém záruk vkladov v Európe. Je to naozaj rozhodujúci bod, ale tiež musím dodať, že ľutujem, že táto správa v niektorých bodoch je príliš optimistická. Napríklad nevenujeme sa dostatočne otázke e, tzv. nakazených vkladov, ktorým e, čelia hlavne banky na juhu Európy. Myslím, že ideme príliš rýchlo cestou v slovách pána Dragia a to by sme mali lutovať. Ďalší rečník, pán eh, Kalve. Ďakujem pánovi predsedajúcovi, aj pánovi komisárovi a gratulujem aj všetkým spravodajcom k tejto téme, ale na druhej strane ma mrzí, e, že som si tu vypočul také frivolné názory, ktoré neviem, či prejavujú demagógiu alebo absolútne encyklopedickú neznalosť toho, aj čo je demokracia. Banková únia je pravdepodobne to najdôležitejšie, čo sa urobilo proti demagogickej a deštruktívnej renacionalizácie budúcnosti Európanov a čo pôjde v prospech budúcich generácií Európanov. Ja viem, že sa robia kroky v predaže, technicky, technicky je to zložité. My tu nechceme ale hovoriť o technike, ale o politike, ale je dôležité, aby sme verejnú mienku informovali, že ideme smerom k väčšej istote, ktorá je založená na de- demokracii z viacer fair play rýchlejšie a vyzývam komisiu, aby rozhodne pokračovalo, pretože inak by znovu ešte naďalej zneli e, e, spevy sirén kvôli renacionalizácii. Je tu otázka e, z strany pána Žanyho. Súhlasíte? Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážený kolega, ja súhlasím keď hovoríte, že je to obrovský výdobytok banková únia, ale ešte nie je kompletná. Mňa by však zaujímalo, či ste taktiež, alebo či taktiež považujete za veľký úspech tú ochrannú sieť pre veriteľov. Kalvet, nech sa páči, vaša odpoveď. Poprosím vás, aby ste sa postavili. Ospravedlňujem sa, hovorí pán Kalvet. Myslím si, e, že je to úspech, ktorý sa buduje, ale doteraz určite úspechom je, že sme začali túto cestu a podstupujme rýchlejšie a lepšie. Pán Urban Krespo na 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. 8 rokov po začiatku krízy bankovníctvo sa e, využilo viacej ako 7 miliard eur z verejných e, rozpočtov, to je 5 európskych rozpočtov a napriek tomu e, e, Severná banka je najväčšou čiernou dierou v európskom hospodárstve. Deutsche Bank má 60 miliónov eur rizikových e, e, vkladov, to je niekoľkonásobok nemeckého HDP a neboli sme schopní čeliť eh, veľkému bankovému sektoru, veľkým bankám, aby sme obmedzili ich disproporčný rast a ich eh, kontokorentné účty. A keď sa hovorilo o solventnosti banka, keď nás to blíži k novej finančnej kríze, tak je delirium povedať, že prvý rok Bankovej únie bol úspechom. To, čo bolo skutočným úspechom, tento projekt pomohol eh, realizovať e, štrukturálne reformy v južných krajinách, ale malo sa ísť tak, aby sa neovrhlo ich národy do chudoby. A na to bola dôležitá úloha dohľadného orgánu. A výsledok bol uzavretie gréckých bank s s katastrofickými dôsledkami na grécke hospodárstvo a správa e, sa tomuto škandálu vôbec nevenuje. Tieto inštitúcie a postupy sú e, nebezpečenstvom pre zvrchovanosť. Otázka je, a musíme zmeniť túto situáciu, urobme to a priložme ruky k dielu. Ďakujem, pán Wolf. You, Ďakujem, pán popredseda. Kedy si veľmi dávno, predtým než muž pristal na mesiaci, predtým než prišli internet a mobilné telefóny, predtým než začala Eurovízia, tak e, vznikla v Európe myšlienka e, nového, novej krajiny, nového, novej ríše Európsky, Spojených štátov e, európskych. A tam potom vznikla aj Európska centrálna banka, ktorá by mala e, zlepšiť e, možnosti zamestnávania, produktivitu, prosperitu. Ale čo máme pred sebou dnes? Nezamestnanosť 11%, nezamestnanosť mládeže v nových, mnohých krajinách viac než 30%, produktivita aj HDP klesajú. Svet sa pohol kupredu, ale Európska únia so svojimi myšlienkami nie, zostala e, trčať v minulosti je to smutné. Máme veľa talentovaných ľudí, ako vy, pán komisár Hill, ktorí sa tu snažia e, propagovať v modernom svete staré myšlienky. Všetko toto by nás malo prispieť k nejakému, e, priviesť nejakému riešeniu. Pozrite sa na krajiny mimo EÚ, ktoré prosperujú a ktoré majú lepšie predstavy, než vy máte teraz. Pán Wolf, je na vás otázka modrou kartou. Zo strany pána Hokmarka súhlasíte? Nech sa páči. Um, Ďakujem. Vidím, že sa vám cnie za uh, bitkou pri Hastingse eh, 1066 a potom prišli vikingovia, ktorí vám vládli, ale ja keď vás tak počúvam, tak vy hovoríte, všetko prichádza z Bruselu. Všetky problémy prichádzajú z Bruselu, všetky problémy Spojeného kráľovstva. Ale Nebol to skôr Brown a Blair než Brusel, ktorí spôsobili s pánom kráľovstve problémy? A nebol by dobrý nápad mať banky, ktoré by kryli európsky trh a ktoré by, aby sme tam nemali džunglu rôznych regulácií, ale spoločný systém, kde by sa rozhodovalo spoločne. Vy si myslíte, že džungla rôznych regulácií je lepšia než jedna regulácia, ktorá otvára trh? Nech sa páči, odpovedajte, pán Wolf. Ja sa vždy teším na vaše otázky, pán Hökmark. Dôležité je, že tá džungla, ako to nazývate vy, ja tomu hovorím e, konkurencie, e, schopné konkurenčné e, regulácie po celom svete. A my tu máme negatívnu infláciu, takmer defláciu a taktiež nízku produktivitu. Ale potom sú krajiny ako Spojené kráľovstvo, ktoré sú mimo eurozóny. A je tam možná zamestnanosť a je vysoká zamestnanosť, vyššia produktivita než v Európskej únii, aj v iných krajinách. Takže vy hovoríte o tom, že chcete jednu sadu pravidiel, ale prečo takéto pravidlá ničia Európu, zatiaľ čo tam, kde sú konkurenčné pravidlá, tie všetko zlepšujú vo zvyšku sveta? Ďakujem. Takže hlavný problém, ktorému čelíme bankovej únie, je transfer autority na jednotný dohľadový mechanizmus. Vieme veľmi dobre, čo znamená v problematických situáciách nemôcť prijímať eh, rozhodnutia vo vnútorných problémoch a čakať na bruselské rozhodnutia. Každá členská krajina má um, diferencovaný bankový systém, vychádzajúc zo štruktúry spotrebiteľov. Preto je dôležité, aké opatrenia budú mať členské štáty na riešenie krízy. Druhý problém je ekonomický rozdiel medzi členskými štátmi. Banková únia sa neukončí, kým komisia nesplní svoje ciele harmonizácie v životnej úrovni v budúcich krízach je potrebné, aby banková zaistenie bolo nezávislé národnými bankami, ktoré majú dostatok historických skúseností a poznajú aj vnútorné problémy. Balco, un minuto. Balco na jednu minútu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Banková únia je prostredkom integračného procesu, ktorý má za cieľ využiť ako e, takú zámienku, e, finančnú krízu a prehlbiť európsku integráciu. V správe štyroch predsedov sa hovorí o tom, že hospodárska a menová únia musí byť dokončená a prehlbená. Ja si myslím, že e, táto únia nie je životaschopná, pretože nie je možné toľko krajín v podstate združiť pod jeden dážnik. A e, hospodárska a menová únia sa skladá z krajín, e, ktoré sú veriteľmi a ktoré sú dlžníkmi. A je jasné, že tento model nebude fungovať. Jednotná Európa nemôže fungovať v tejto oblasti, pretože nemáme e, tu žiadne jednotné európske vedenie. Ďakujem pán Langen na minútu a pol. Ďakujem pán predseda. Správa, ktorú vidím pred sebou, je pozitívne, sú tam určité pozitívne veci v súvislosti s bankovou úniou, ale taktiež tam nie sú dostatočujúce kritické body. Začnem s prvou vecou. Oddelenie e, peňazí a bankového dohľadu. Tamto e, nie je dostačujúce. A vidíme tam, že e, vlastné kapitálové kvoty vstúpli v celej Európe, ale zároveň máme problémy na juhu Európy. A taktiež, čo týka malých a stredných podnikov, tak to majú rovnaké podmienky ako veľké podniky. A um, to od začiatku tak nemalo byť. A prečo e, takáto e, byrokracia tam e, napríklad sú podmienky, že úver nad 35 tisíc eur musí byť nahlásený ECB, na tým môžeme len krútiť hlavou. A Kolega Gigold už tam dal svoju oblúvenú vec. Chce tam mať rovnaké podmienky pre finančné a poisťovacie služby, napriek tomu, že to sú dve úplne odlišné veci a taktiež sme sa zhodli na niečo, dohodli na niečom inom. A taktiež, čo sa týka toho, ako vznikla banková únia. Vznikla preto, že Španielsko nechcelo pod ten záchranný dážnik, no a Belgicko a Luxembursko využili situáciu, aby zachránili banku Dexia. Ja si pamätám, že pán Almunia v priebehu 24 hodín dal banke Dexia, odsúhlasil pomoc Dexii vo výške 24 miliard eur. A ja si myslím, že toto nie je správna cesta, ako postupovať. Pán McAllister požiadal o otázku, ale vy ste predsa poslanci tej istej politickej skupiny a to ide proti duchu modrej karty. Pani Berez, nech sa páči, na pol minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. E, rada by som potvrdila moju zhodu s pánom Balsom, keď hovorí, že treba pokračovať v tom, čo sme začali. Pretože ak to neurobíme, podľa také peknej formulky e, robíme dostatok, a, aby sme zabranili problémom, kritikám, ale nerobím, nie je dostatočne na to, aby sme boli pochválení. A teda, keď e, kolegovia vy tu hovoríte, zdá sa, že nám chýba viac než to, čo ste tu spomenuli. Potrebujeme backstop a záruku vkladov ak nie to, čo sme dosiaľ, dosiahli, sa postaví proti nám. A ja by som bola rada, aby sme spolu rozhodne postúpili vpred. A vypočula som si tú rozpravu o tom, že treba znižiť rizika, aby sme ich mohli zdieľať ale za týmto krásnym konceptom sa skrýva podstatná diskusia o e, mieste zvrcho, zvrchovaného dlhu. A tí, ktorí odmietajú e, pri, medzinárodný prístup v tejto oblasti, chcú zároveň zrušiť to, že by sa bral do úvahy zvrchovaný dlh e, udržateľným spôsobom a pre nich samých odmietať robiť tento typ e, dlhu e, je, e, náz, je spôsob, ako sa vyhnúť iným nástrojom, ako je napríklad nástroj zdanenie finančných transakcií a mali by sme prestať s takýmto postupom. Pán Ruonen Lerner, pani. Ďakujem pekne, vážny pán predseda. Zdá sa, že si tu zase objednávame e, dodatočné faktúry z Južnej Európy. Môžem vás uistiť, že tieto faktúry začnú prichádzať, ak sa zavedie pre celú eurozónu tento spoločný systém e, ručenia e, za vklady. Ja chápem to, čo tvrdí pán Gualtieri vo svojej správe a ja to aj podporujem, že dôvera je základom eh, pre všetky druhy bankovej činnosti. Eh, občan si neuloží ani jedno jediné euro svojich úspor na účet do banky, ak nebude dôverovať v to, že peniaze eh, tam aj ostanú. Bankové sektory na severe a na juhu sú veľmi odlišné, aj miera rizika je odlišná a spoločný systém, ktorý bude pokrývať celú eurozónu, tento systém e, ručenia vkladov by priniesol stabilitu a dôveru iba do tých členských štátov, kde už teraz by mali e, svietiť červené svetlá a e, alarmujúce zvony a preto som proti správe pána Gualtieroho. Ďakujem. Pani Matias, jednu minútu ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni, vážená kolegyňa, keď sa hovorí o tom, čo museli e, za tieto postupy zaplatiť e, krajiny na juhu Európy, ja si myslím, že to, čo sa urobilo, je predovšetkým zachrániť ECB a nemecké bankovníctvo, ale tieto peniaze európskych bank naďalej zdôvodňujú to, čo je nezdôvodniteľné. Tak ako funguje EÚ, môže to síce vyzerať veľmi dobre na vonok, ale, ale vlastne nás to zavádza. Ak tento jednotný mechanizmus riešení e, vidíme, tak musíme skonštatovať, že je nepostačujúci musíme brať do úvahy, že sa hovorí o jednotnom dohľade a to je téma, o ktorej sa veľa hovorí, funguje dva roky a keď bolo potrebné, nepriniesol tento systém výsledky. E, v Banife, ktorá sa pred dvomi rokmi dostala do krachu, tento systém fungovala napriek tomu to e, nepomohlo. Robíme tu zavádzajúcu reklamu, tak toto nemôže fungovať. Pani Delange, ďakujem. Kolegovia tu hovoria, že musíme ukončiť to, čo sme začali a samozrejme Banková únia je veľkým vydobytkom bývalého volebného obdobia, aby vkladatelia neplatili za rizika, ktoré prebrali na seba banky. Ale keď počúvam kolegov v rozprave, a e, potrebujeme dohľad e, záruky vkladu, To by bola ideálna situácia, ale dôvera bola postihnutá za posledné roky Nemôžeme sa tváriť, ako keby záruka vkladov už bola vyriešená takými e, čiastkovými riešeniami na národnej úrovni. Hovorí sa o treťom pilieri, hoci dôvera zatiaľ ešte stále neexistuje a zníženie rizik. Napriek dohodám v prvom a druhom pilieri ešte stále to nie je zaručený fakt. Áno, treba teda pokračovať za, v začatom, ale treba tiež aplikovať to, na čom sme sa dohodli medzi sebou. Preto ak to nefunguje v niektorých členských štátoch, no dobré, horšie pre nich. Ale všetky kritéria treba aplikovať rovnako pre všetkých. Pán Mono má na vás otázku. Modrou kartou súhlasíte, pani Delange? Áno, nech sa páči. Nepo- ja oceňujem vaše argumenty, ale neustále opakujete argument daňových poplatníkov, aby oni neplatili za všetko a myslíte si, že poplatníci nemajú bankové účty, a, na ktoré by mali mať záruky. A napríklad v decembri 2015 v Taliansku e, skrachovali talianské banky. E, zároveň poplatník je aj bankovým klientom. Čo si o tom myslíte? Áno, presne tak, len sa pozrite na pravidlá. Pravidlá už hovoria, že vklad až do výšky 100 tisíc eur je ručený z národných systémov, ak banky e, sú nedodpovedné a ak poskytujú klientom produkty, ktoré e, sú spojené s veľkým rizikom a neinformujú e, svojho klienta, tak to je um, iný problém, nie problém tohto spoločného systému ručenia za vklady. akékoľvek snahy obísť e, tento systém bail-in, ktorý už máme v platnosti, aby sme znižovali mieru rizika, aj morálneho rizika. To je ako keby sme hovorili, že nechceme E, aby riziko znášali banky, ale chceme, aby riziko opäť znášal daňovník a štát. Ja sa obávam, že niektoré členské štáty isté, že nechcú e, samotné znášať toto riziko, ale chcú ho posunúť v inej krajine. A preto hovorím, e, že tento tretí pilier je dôležitý. Fernández, pán Fernández, na 1,5 minúty nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som pogratulovať spravodajcovi k tejto vynikajúcej správe Roberto Gualtieri veľmi dobre syntetizuje, aký pokrok sme dosiahli za posledné roky v budovaní bankovej únie v tomto európskom projekte a pretože bol európsky, umožnil stabilizáciu eurozóny za posledné roky, hoci samozrejme ekonomické oživenie môže byť jedine vtedy, keď budeme mať silnejšiu fiskálnu politiku. Poukazuje sa na potrebu pokračovať ďalej, ako povedali mm, predrečníci alebo väčšina z nich. A ďakujem že sa formuje veľká väčšina v prospech tretieho piliera bankovej únie, ktorý potrebujeme so zárukou vkladov a potrebujeme to čo najskôr a najlepšie. A táto rozpráva by mala uvažovať aj o revízii e, zvrchovaného dlhu e, Dohľad finančných inštitúcií musí minimalizovať rizika a preto transparentnosť platobných bilancí bankových entít, ale paritatívnu zmenu v definícii e, zvrchovaného dlhu e, to by mohlo spôsobiť fragmentáciu finančného trhu eurozóny a tomu sa snažíme bankovou úniou zabrániť preto by to išlo proti bankovej únii a nemali by sme ísť touto cestou a bolo e, akým spôsobom by to fungovalo v spoločnom trhu. A ďakujem za tento e, prístup a rozhodne podporme záruku vkladov. Ďakujem. Jonás, je na teba otázka modrou kartou zo strany e, pána Langena. Eh, Vážený pán kolega, povedali ste, eh, že je to riziko eh, bankovej únie, ale je to problém v tom, že peňažná politika a banková únia nie sú oddelené a centrálna banka teraz zistuje, aké vysoké je riziko a preto chce obmedziť mieru hotovosti a tiež tých tie bankovky 500 eur chce zrušiť. E, považujete to za rozumné alebo za kritické? Považujete aj toto za úspech, že Centrálna banka e, síce nedokáže oživiť ekonomiku a chce zaviesť preto negatívne úroky? Ďakujem, pán predsedajúci. Banková únia išla správnym smerom a problémy medzi menovou politikou a dohľadom boli prítomné aj v mnohých krajinách, aj v Španielsku. A problém existuje, pretože dohľad je autonómny pri realizácii menovej politiky. Problémy, ktoré naďalej máme na ekonomické oživenie eurozóny, nevyplývajú z problémov menovej politiky, ale pretože nemáme fiskálny pilier v eurozóne a že Celá eurozóna sa nezaviazala v niektorých krajinách, ktorí majú naďalej rozpočtové prebytky a síce obrovská je na bežnom účte a to potom stiažuje východisko z krízy v mnohých ďalších hospodárstvach. Ďakujem pán Ožok. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ze Vážený pán predseda, dámy a páni, e, ja mám naozaj veľmi málo času, preto len niekoľko poznámok. Teoreticky iniciatíva o systéme poistenia vkladov z pohľadu eurozóny je logickým e, dôsledkom ďalšieho budovania bankovej únie. Avšak sú ešte výhrady spojené s tým, ako tieto vklady sa budú zhromažďovať e, je dosť pravdepodobné, že náklady e, za tento systém bude znášať e, klient e, takéto inštitúcie. Z pohľadu Polska môžem povedať, že naša krajina má dosť výrazný podiel zahraničného kapitálu na vnútornom finančnom trhu a domnievam sa, že takéto operácie nebudú veľmi priaznivé. Klienti takýchto bank budú znášať náklady za vytvorenie tohto systému, aj keď nie sme súčasťou bankovej únie. Nemali by sme žiadne záruky, že sa tým obmedzia náklady vyplývajúce e, z nesprávneho riadenia alebo e, insolventnosti bank v iných krajinách. Ďakujem. Pán Demazi na minútu. Ďakujem pekne. Hrozí tu nová finančná kríza. Kasino sa rozrastá rýchlejšie ako skutočná ekonomika, e, pretože Európska únia sa posúva do kómy a letné peniaze Trany bank e, nestačia napriek negatívnym úrokovým sadzbám. V Taliansku sa dokonca e, jeden sporiteľ obesil, pretože naletel e, na príliš lákavý systém a stratil všetky úspory. To je predsa úloha bankového dohľadu. Má chrániť malých sporiteľov, ale nie tak, že bude vytvárať medzery pre banky. Ručenie pre akcionárov a veriteľov bank bude dôveryhodné len ak časované bomby, ako napríklad Nemecká banka, budú potlačené, ako to požadujú aj e, americkí centrálni bankári. Investiční bankári musia byť oddelení od e, e, bežných bank, aby nebolo možné vydierať daňovníkov. Musíme tiež zaviesť záruky pre malosporiteľov, pre dôchodcov, nie pre kasinové banky. Je potrebné, aby prevzali aj tieto svoju zodpovednosť, pričom však sporiteľne z tohto musia byť vyňaté. Ďakujeme pekne, pán Hökmark. Vážny pán predseda, e, ešte na Margo kolegu, ktorý chce presadiť fragmentáciu. E, isté, že e, dá sa povedať, že chceme viac byrokracie, lebo máme radi byrokraciu, o čo viac byrokracie, o to lepšie. Možno takýmto sloganom by ste sa mohli riadiť, to len taká malá rada. Spravodajca presadil rozumné návrhy v svojej správe, ale hlavný problém v Európe podľa mňa nie je nedostatok regulácií v bankovom sektore Skôr naopak, sme svedkami prispôsobovania sa rozhodnutiam, ktoré boli prijaté a ktoré sa teraz dostávajú do praxe. A vidíme, že je tu nedostatok rastu, nedostatok investícií a v tomto smere brániť bankám eh, v investíciách, vo vytváraní likvidity, to by spôsobilo ešte veľké, väčšie problémy. Neexistuje totiž regulácia, ktorá by dokázala nahradiť nedostatok rastu, nezamestnanosť. Teda ujasníme si, e, že nebudeme schopní vyriešiť problémy tým, že oddelíme banky. E, na to ani neexistuje väčšinová podpora. Hockmark. Pán Hockmark, je tu otázka modrou kartou od pána Ferreiru. Nech sa páči, vaša otázka od pani Ferreiry. Vážny pán Hockmark, ďakujem e, za vašu prácu v oblasti BRD. Ja sa chcem opýtať presne na to isté. E, znamená to možnosť e, bail-in, teda záchrana vopred, e, z náklady budú znašať majiteľia bank, ale uvedomujete si, že významnou súčasťou európskeho bankového priemyslu bude sektor, ktorý bude z tohto vyňatý. Konkrétne mám na mysli nemecké banky, pretože existuje systém, ktorý sa schováva za tzv. súkromné financovanie a všetky mechanizmy eh, ich automaticky chránia pred eh, uplatňovaním pravidel bailinu. V tomto nie je absolútne žiadna transparentnosť, čo sa týka mechanizmov štátnej pomoci, ktoré sa takto eh, zavádzajú na trh prostredníctvom tohto mechanizmu. Uvedomujete si to a znepokojuje vás to? Pán Hökmar, nech sa páči, ďakujem za vašu otázku. Pani Ferreira. Myšlienka spojená s toto záchranu vopred, teraz Bailin eh, spočíva v tom, aby daňovník nemusel eh, znášať eh, náklady spojené so stratami bank. V tejto legislatíve, za ktorú som ja nesol zodpovednosť v Európskom parlamente spolu s vami a s ostatnými, tvrdím, že sme spoločne revitalizovali kapitalizmus v bankovom sektore. Chcem sa vám poďakovať aj za vaše úsilie, ktoré ste vynaložili, ale znamená to aj v Nemecku, vo Švedsku či v Portugalsku nebude daňovník absolútne zapojený do záchrany bank, až kým sa neprekočí hranica o 8 A to, ako sa to bude vnímať, to sa môže isté, že odlišovať. Budeme systém pozorne sledovať, uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Všetky členské krajiny sa musia prispôsobiť legislatíve. Myslím, že to bude dôležité aj v Portugalsku, v Taliansku, v Nemecku, aj vo Švedsku. Pán Marias, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, systém jednotného dohľadu, ktorý má fungovať v rámci bankovej únie a ktorý by mal prispieť k stabilite, hovorí, že nie je postačujúci a mohli sme skonštatovať, že obrovské sumy boli určené na záchranu bank, a spôsobilo to zadlženie krajín. A naďalej e, zdá sa, ako keby problémy nezamestnanosti neboli dôležité v Grécku, bol dopad na grécké banky a tretím memorandom banky boli predané e, divým aktérom a divokým aktérom finančného trhu a teraz chceme zachrániť banky A potom títo e, draví aktéry dávajú do dražieb grécky majetok, ale to je niečo, čo grécky národ dnes nepríjme. Je na vás otázka od pána Bonana. Súča- e, súhlaste, nech sa páči. Chcel som sa kolegu spýtať, ak si myslí, že v tomto stále viac globalizovanom svete by bolo lepšie, aby bolo málo veľkých bank skôr ako e, viacero menších bank na území, pretože tie malé banky e, sa spájajú a vytvárajú veľké monštrua. Myslíte si, že pre hospodárstvo je lepšie to, čo sa deje teraz, alebo by bolo lepšie riešenie? Nech sa páči, pán Marias, vaša odpoveď. V Grécku riešenie pre malé banky hlavne úverové, je nepriateľné, pretože mnohé banky museli byť zachránené, ale nedošlo k tomu a výsledok je taký, že boli zlikvidované. Myslím, že by sme mali podporovať tie banky, ktoré sú na periférii operatívne banky, pretože sú tie, ktoré by prispievajú k skutočnému reálnemu hospodárstvu. Pokiaľ ide o rekapitalizáciu v Grécku, tak konštatujeme, že majitelia e, získali to, čo sa im dalo, ale verejnosť veľa stratila. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predsedajúci, hovorí pán Stolojan. Ďakujem pánovi Gualtierimu za jeho správu a za úsilie všetkých tieňových. A tiež by som poďakoval pánovi komisárovi Hillovi a celej komisii, pretože konečne máme legislatívny návrh na stole pre tretí pilier bankovej únie. Tento je určite ten najťažší európsky mechanizmus záruky vkladov. Pán komisár, Prekvapilo ma a prekvapili ma vyhlásenia prezidentov významných európskych bank, ktorí hovorili, že by sme e, nemali mrhať úsilím pre bankovú úniu, pretože únia má veľa problémov. Hovorilo sa dokonca o rozpade a ja si myslím, že komisia by mala e, viacej e, rozprávať s týmito prezidentami a vysvetliť im, prečo je Baková únia dôležitá. Ďalší dôležitý bod v mojej krajine. Banky sú pripravené na predaj neproduktívnych úverových balíčkov za 10 nominálnej hodnoty, ale nechcú prerekovať e, úrokové a úvery hlavne pre bývanie Pán Henkel, e, pôvodne Banková únia bola naplánovaná ako dohľadný orgán. Všetci sme si mysleli, že o čo viac sa bude pozornosť venovať bankám, o to lepšie. Teraz e, sa už jasne ukazuje z pohľadu e, nemeckého sporiteľa a dôchodcu, že tu ide o spoločné zdieľanie rizika. Teda v skutočnosti to znamená, že nemecký sporiteľ e, musí znášať riziko za rôzne výstrelky zahraničných bank. Moje skúsenosti v živote sú také, že keď všetci nesú zodpovednosť za všetko, tak sú to, nikto nie je zodpovedný za nič. Táto banková únia v takomto zložení je nezodpovedná. A mimochodom, a to je moje trvalé heslo. Ja sa domnievam, že euro v, eure, v Európe je len zvieracou kazajkou a musí sa preto zrušiť. Ďakujeme pekne, pán Ferber. Nech sa páči na minútu. Ďakujem, pán predseda, vážny pán komisár, kolegyne, kolegovia. Keď eh, hovoríme o bankovej únii, musíme kriticky skonštatovať, že eh, smernica o riešení krizových situácií ešte nebola aplikovaná v praxi, že tiež smernica o ručení vkladov tiež nebola uplatená v plnej miere v praxi a zároveň toto prekladajú rôzne nové návrhy, preto chcem požiadať naliehavo, aby sme najskôr zaistili pravidla, ktoré už boli odsúhlasené, aby sa vo všetkých členských štátoch v plnej miere implementovali a aj plnili v praxi ešte predtým, než budeme prekladať nové návrhy, ako napríklad e, úplne nesprávny návrh EDS, e, e teda Euro, európsky mechanizmus e, e, poistenia vkladov. Čo sa týka mechanizmu proporčnosti, nie každý problém v Európe sa musí e, riešiť formou európskeho dohľadu. Napríklad príspevky k fondu riešenia krizových situácií. Komisia navrhuje, aby veľké banky platili menej, malé banky viac. Ďalej, čo sa týka CRD4, tak aby aj najmenšie banky rúčili a tiež rôzne druhy úverov, ktoré znamenajú, že už sa nevytvára žiadna pridaná hodnota, je tu rozhodne ešte čo naprávať ešte predtým, než sa budú prekladať nové návrhy. Pani Hübner, nech sa páči na minútu. Ďakujem. Banková únia podľa môjho názoru bola najvýznamnejším projektom Európskej únie vyplývajúca z našich e, spoločných úvah o riešení krízy. Umožňuje nám ustúpiť od mechanizmu eh, bailoutu a uberať sa cestou bailinu, ale toto znamená nové podmienky a nové požiadavky na um, spôsobovateľov dlhu a držiteľov kapitálu. Um, zdá sa, že nie e, všetky opatrenia už boli e, eh, e, predsadené v praxi, preto nová výzva spočíva v tom, aby sme lepšie komunikovali v novom režime s investormi a ostatnými účastníkmi trhu. Najmä sa domnievam, že malobchodní investori, ktorí sú najzraniteľnejší, by mali lepšie poznať svoje pravidlá a povinnosti, ktoré vyplývajú z tohto nového režimu. Tiež vidíme eh, veľké rozdiely v tom, ako sa implementuje mechanizmus BRD, najmä čo sa týka ustanovení, ktoré sa týkajú poradia, eh, v akom veritelia eh, sú odmeňovaní a kde im je vyplácané ich riziko. E, znamená to, že ak by sa zaviedla väčšia miera harmonizácie, boli by jednotnejšie pravidla pre všetky a systém bol spravodlivejší. Ďakujeme pekne. Teraz pristúpime k Catch the Eye. Pán Mavrides e, je prvým rečníkom. Thank you, president. Ďakujem pekne. Ďakujem e, spravodajcovi za túto dôležitú správu a chcel by som upozorniť, že ešte predtým, ako som začal pôsobiť v politike, Domnieval som sa, že v Európskej únii sú spoločné pravidlá, ktoré platia, ale zdá sa, že tieto e, pravidlá e, nie sú nestranicky formulované. A čo tu teraz vidíme? Keď banková únia vznikala, vážený pán komisár, situácia bola taká, že Banková únia mala byť vytvorená len ako mechanizmus e, záruky vkladov okrem iného. A pri svojom vypočutí ste sa vyjadrili, že bez tretieho piliera Banková únia nebude len e, završená, nedostatočná, ale tiež e, bude nevýhodná pre malé členské štáty a držiteľov malých vkladov. E, je potrebné to napraviť. E, e, banky totiž tiež nemajú rovnaké možnosti. O čo dlhšie sa s tým bude vyčkávať, o to väčšie budú rizika. Pán Šváb. Hola, prego. Ja, Dank, prezident. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia a kolegyne. Banková únia to je zaťažkávacia skúška, pre ktorou stojíme. Chcem povedať jedna vec, ktorú už tu zaznela. Ako je v politike bežné, musíme začať tým, čo nám ukazuje realita. Máme eurozónu a preto komentár z kolegov z AKR, že e, problémom je eurozóna, tak tie nie sú vhodné. Musíme nájsť nejaké riešenie na súčasnú situáciu. E, finančné hospodár, hospodárstvo je tu preto, aby slúžilo reálnemu hospodárstvu a myslím si, že sme zabudli na tento aspekt. Áno, e, dobre, prišli ste s novými pravidlami komisia a som vám vďačný za to, že chcete posilniť celý systém, aby finančné hospodárstvo opäť mohlo slúžiť reálnemu hospodárstvu. A ďakujem taktiež spravodajcovi, že sa v jeho správe nachádzajú aj príslušné state, ktoré o tomto hovoria. Pán Biegaš? Táto banková únia nič nerieši, systém dohľadu ne, nefunguje, Systém riešenia a jeho fond je nepostačujúci a dochádza k stratám akcionárov a daňoví poplatníci znovu budú musieť zaplatiť záchranu systémových bank. Treba si len prečítať nariadenie. Účinný systém riešenia by mal znížiť náklady, ktoré musia zaplatiť poplatníci, minimálne náklady pre daňových poplatníkov a reálne hospodárstvo. To hovorí toto nariadenie a je dôležité, aby e, banková únia fungovala bez reštrukturalizácie. Pre nás nebude aktívne riešenie, ak e, nebude verejná kontrola bankového systému a jedne takýmto bude tento systém istý a bezpečný. E, ďalší rečník. Brian. Brian. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať pánu Galtierovi za jeho správu. Tri veci chcem povedať komisii. Banková únia je zásadná pre zamestnanosť a rast, predovšetkým v eurozóne. Potrebujeme silnú bankovú úniu a musíme ho možno trochu vylepšiť tento projekt a tam, kde sa to dá, tam by sme to mali urobiť. Taktiež si myslím, že komisia správne teraz začala prepracovací proces Musíme si pripustiť zmeny, ktoré nastali a myslím si, že by sme to nemali robiť nejakým partizanským spôsobom. Je treba to robiť veľmi rýchlo. Je to skutočne vynimočný projekt, ktorý už začal za mandátu predchádzajúceho parlamentu, ale pokiaľ nefunguje, tak je treba ho vylepšiť. No a na záver, pán komisár, ide tu o e, prostredie pre poskytovanie požičiek. Ešte naďalej je mnoho bank, ktoré nemôžu poskytovať vhodne požičky malým a stredným podnikom. Takže myslím si, že je treba si udržať určité rezervy, tak aby nová, e, nové navrhnutie jednotného dozorného mechanizmu bolo správne, aby sme to doladili, ale banky musia začať podporovať rast európskeho hospodárstva. V opačnom prípade nesúžia svojmu účelu. Teraz pán Flanagan na minútu na záver. Ďakujem. Tento týždeň v Írsku Centrálna banka v podstate eh, eliminovala Ehm, stovky miliónov eur. A posolstvo toho, čo tu robíme, je to, že sa snažíme stavať piliere, ktoré mali byť postavené už vtedy, keď e, v roku 1999 bolo spustené euro. Minulý týždeň sme taktiež prišli o veľké peniaze. V roku 2011 to boli 3 miliardy, takže dokopy to je 6 miliard. Ešte stále je tu 25 miliard, ktoré čakajú na ten istý osud. Takže čo chcem vedieť? Čo urobí rada, čo urobí komisia? Čo urobí Európska centrálna banka na to, aby uplatnila tieto pravidla retrospektívne, aby zachránila Írov od tejto obsednosti? Je to vlastne deštrukcia ohromnej, ohromného počtu peňazí. Už tretíkrát žiadam odpoveď. Môže komisia vypočuť a prestať sa rozprávať a ukázať trochu rešpektu voči ľuďom, ktorí sú tu zvolení a nepozerajte sa na vašu kávičku, nepozerajte sa na internet, keď my sa s vami rozprávame. Odpovedajte, čo urobíte retrospektívne, aby ste pomohli Írsku, ktoré bude musieť si požičať 31 miliard eur. Možno asi to nie je veľa z vášho hospodárstva, ale pre naše hospodárstvo je to obrovské množstvo. A sú tu ľudia, ktorí hľadujú kvôli tomu. Takže odpovedzte a rešpektujte prosím vás môj mandát a aj ostatných mandáty. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane komisia slovo, aby mohla odpovedať, takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za tú možnosť diskusie, ktorá pokrýva vlastne viaceré témy. Hovorí sa tu o tej bankovej únii, takže je dobre si pripomenúť, tak ako povedal aj predkladateľ otázky, že či to skutočne je tá otázka, či je pohár plný alebo prázdny. Takže otázka je, kam sme sa dostali a musíme sa zamyslieť aj nad tým procesom zaťažových testov a nad tým, či náš bankový systém je odolnejší, lepšie vyzbrojený peniazmi, ako bol na začiatku. Takže pokiaľ ide o tú otázku, ktorá tu bola nastolená no ohľadne dôvery Myslím, že to je v centre toho, že akým spôsobom budeme schopní reagovať na tú prácu, ktorú musíme vykonať v rámci bankovej únie, ako sa pohneme dopredu. Myslím, že to iba zdôrazňuje ten prístup, ktorý tu my máme, pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré súvisia s týmto problémom, pretože chceme vybudovať dôveru na oboch stranách tejto rovnice. Ja súhlasím s tým, čo tu bolo povedané ohľadne dôležitosti implementácie existujúcej legislatívy a dostatia si záväzkov, ktoré tu boli už priviaté. Ako som vlastne povedal aj na úvod, urobil sa určitý pokrok, pokiaľ ide o uplatňovanie tejto, tohto opatrenia. Vraciame sa k tomu opakovane na úrovni ECOFIN, vždy, keď sa stretávame, ale členské štáty eh, takisto robia, čo môžu. Pokiaľ ide o to, čo sa spýtal pán Gualtieri vo svojej otázke, tak súhlasím s, to, s tým prísnym prístupom, ktorý on stanovil vo vlastnej vlastnom návrhu správy, náš prístup musí byť súčasťou koordinovaných snah na globálnej úrovni. A tie otázky, o ktorých tu hovoríme, pokiaľ ide o témy, ktoré sa prerokúvajú na, bazi- na úrovni Bazilejskej komisie a inde, a samozrejme budeme vás informovať o výsledkoch týchto diskusí. Takisto dôležitá otázka. Otázka backstopu, čiže zálohy. Budeme potrebovať e, patričné množstvo peňazí do roku na to obdobie, na ktoré plánujeme. To je takisto spomenuté v rámci tých opatrení, ktoré majú viesť k zníženiu zvýniženiu zadlžovania. A pokiaľ ide o tieňové bankovníctvo, myslím si, že sú tu ešte, je tu pár možností, ktoré môžem spomenúť. Pokiaľ ide o, transakč, e, pokiaľ ide o poplatky za transakcie, to je takisto dôležitý krok, pokiaľ ide o monitoring tieňové bankovníctva. A legislatíva musí zohrať svoju úlohu a budeme musieť urobiť v tejto oblasti väčší pokrok a to aj na úrovni rady. Myslím, že tam sú veľké výhľadky pokroku a samozrejme budem e, dávať veľký pozor na tie možné rizika, ktoré tu máme spojené s oblasťou tieňového hospodárstva, tieňového bankovníctva. A pokiaľ ide o tú opakovanú tému, ktorá tu je, ktorú spomenuli viacerí, tak to je otázka proporcionality a to vlastne súvisí s tým, ako, zamýšľame, ako sa zamýšľame nad dôkazmi, ktoré máme k dispozícii ohľadne implementácie legislatívy, ktorú máme. Nehovoríme teraz o architektúre bankovej únie, nechceme to spochybňovať, ale chceme sa spýtať konkrétnu otázku, ako povedal aj pán Hayes, že či skutočne máme všetko, čo potrebujeme, či legislatíva funguje správnym, efektívnym spôsobom na to, aby sme podporovali investície, umožňovali podnikom požičiavať si peniaze, umožnili kapitálový tok do podnikov, ktoré chcú rásť a investovať. Takže táto otázka proporcionality bude otázkou získavania týchto e, podporných e, materiálov a myslím si, že budeme musieť nájsť vyváženosť medzi opatreniami na úrovni makro ako aj mikrohospodárstva a na toto sa budem sústrediť predovšetkým. Takže ďakujem pekne pánovi Gualtierimu, ako aj tieňovým spravodajcom za správu, za správu, za prácu, ktorú odviedli a teším sa na budúcnosť, na budúce správy a dúfam, že budeme schopní preukázať väčší pokrok, ktorý naši kolegovia chcú vidieť a že budeme v tomto tempe pokračovať a ďalej, pokiaľ je posledná bankového systému. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tieto záverečné slova. A pokiaľ teda ide o bankovú úniu, teraz zostane slovo pán Gualtieri. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Takže bola to veľmi živá diskusia, ktorá pokryla viaceré početné aspekty tejto témy, ale musíme sa sústrediť predovšetkým na to hlavné, teda konkrétne na potrebné preskúmanie všetkých aspektov. Pokiaľ ide o implementáciu prvého roku spoločného dohľadu, to znamená, ako to fungovalo, pozrieť sa na to, čo nefungovalo, čo treba opraviť. Takže máme tu viaceré konkrétne návrhy, ako už uviedol aj Sven Gigold. A komisia a všetky mechanizmy musia byť využité na to, aby sa e, využili skúsenosti výboru pre kontrolu rozpočtu, ako aj ekonu. A v tomto duchu viem potom aj pochopiť, ako vlastne e, e, chce pristúpiť k tejto problematike komisie, pokiaľ ide o ten podporný faktor pre malé a stredné podniky, ako to spomenula komisia, takže to je už menej téma pre plenárne rokovanie, pretože hovoríme tu o kľúčových otázkach, principiálnych otázkach ohľadne bailoutu, ale musíme vychádzať predovšetkým z reality, zo skutočnosti a nie z ideológie. Takisto nesmieme zabúdať na skutočnosť, že pokiaľ ide o správu, je tam uvedené, že pravidlá treba dodržiavať a tieto pravidlá obsahujú aj možnosti urobiť také opatrenia, ktoré nebudú mať negatívny dopad na finančnú stabilitu. A tieto možnosti treba vnímať veľmi pozitívne. Pozitívne tak pre Nemecko, kde bol zriadený, alebo sa zriadil inštitút na to, aby sa koordinoval Bailin. A to je pozitívne. To treba v každom prípade vnímať pozitívne. Inteligentné využívanie našich pravidel má v každom prípade veľké opodstatnenie a ako som povedal, máme tu možnosť dopracovať sa k precedenčným, precedenčným prípadom. Nemôžeme to financovať všetko z peňazí daňových poplatníkov. Rečnička preručuje. Pokiaľ ide otázku e, štátnych dlhov, tieto treba vnímať v inom kontexte. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia.